Hello everyone, good afternoon. Uh, Dobré odpoludne prajem všetkým. Začneme dnešnú schôdzu. V prvom rade chcem vyzvať tlmočníkov, aby sa nám prihovorili. A prosím, dajte si sluchátka, aby ste tlmočníkov počuli. Dobrý deň. Dnes 35. deň pokračujú naše protesty proti jednostranne vnúteným a neférovým pracovným podmienkam. Je nám ľúto, ale dnešné tlmočenie ukočíme v presne stanovený čas o 17.30. Ďakujeme pekne za pochopenie a želáme všetkým krásny deň. Ďakujem pekne. Ak teda nie námietok voči navrhovanému programu, tak ho môžeme pokladať za schválený. Vzhľadom na veľké budem práce e, legislatívneho typu, tak koordinátori sa rozhodli e, vyjadriť sa k viacerým materiálom. Takže nebudeme mať spravodajcov v rámci Envy a nebudú ani návrhy stanovisk k týmto materiálom a pozmeňujúce návrhy prijaté v Envy sa spoja E, do prezentácie zo strany predsedníctva. A ide o tieto témy. Kozmický program Únie a agentúra EÚ pre kozmický program. Lehota na predkladanie návrhov je 25. september. Ďalej, mechanizmus na riešenie právnych administratívnych e, prekážok v cezhraničnom kontexte. Podobne, lehota je 25. september. Nástroj predstupovej pomoci Zas máme ten istý termín, 25. september je lehota. Ďalej, označovanie pneumatík e, vo vzťahu ku efektivnosti palivovej a tam máme zase ten istý termín 25. september. Ďalej tu máme typové schvalovanie a požiadavky typových e, schvalovaní pre motorové vozidlá, e, prívesy, ťahače a tak ďalej. Tu je lehota 26. september. Ďalej. Nástroj e, susedstva rozvoja medzinárodnej spolupráce. Termín na preklanie návrhov je 26. september. Ďalej. Hľadom na veľký objem legislatívnej práce 1. oktobra budeme mať, e, to je v pondelok, v Štrásburgu mimoriadnú schôdzu od 19. E, do 21. a budeme hlasovať na niek- o niektorých veľmi dôležitých, naliehavých stanoviskách, ale program ešte spresníme. Okrem toho, tu máte aj správu o návšteve delegácie e, DG Sante z Dublinu a Grangeu v Írsku to sa konalo 4. a 6. apríla 2018 a na dnes máme tlmočenie v 21 jazykoch a samozrejme, že máte materiály k dispozícii v elektronickej podobe a taktiež e, sa uplatňuje web streaming. Elektronicky sa taktiež e, rozoslali odporúčania koordinátorov a nie sú výhrady, takže je to schválené. Bod číslo 1 a témou, ktorú teraz budeme prejednávať, je Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019, všetky oddiely. Ak dovolíte, vyjadrím sa k tomu niekoľko slov teda. 23. maj je deň, kedy komisia navrhla teda návrh rozpočtu na rok 2019. Je to šiestý rozpočet v rámci súčasného viacročného finančného rámca. Zameriava sa na rast, solidaritu a bezpečnosť. Na rok 2019 je 166 miliard eh, vyčlených v záväzkoch plus 3 oproti eh, roku 2018 a okrem toho eh, platby na úrovni 149 eh, miliard, tiež je to 3 viac, než to bolo v roku 2018. Takže je tu snaha dosiahnuť aj tie ciele, ktoré sme si vytýčili z hľadiska klimatických eh, fondov a celkovo tie záväzky eh, súvisia predovšetkým s tým, čo sa stanovilo v oblasti klimatických zmien. Okrem toho je požiadavka, aby sa na biodiverzitu a jej ochranu vyčlenilo dostatok prostriedkov. Pardon. Chcem pripomenúť, že treba príslušným agentúram alokovať dostatočné prostriedky, aby mohli plniť svoje úlohy. Ide o to, aby sme podporili eh, vedecký prístup týmto témam v Únii. Chcem ešte pripomenúť, že aj ďalšie projekty aj a prípravné akcie by sa mali zohľadňovať aj z hľadiska celkového životného cyklu, aby tiež mohli dosiahnuť svoj plný potenciál. 43, pardon, 33 takýchto návrhov zaslal výbor Envy na komisiu, aby, to teda bolo koncom apríla, aby predbežne komisia tieto materiály zhodnotila. A Okrem toho z celkového počtu 344 e, z parlamentu to bolo tých našich 33. A tieto materiály sa potom stávajú súčasťou rozpočtu na 2019 a potom budú taktiež predkladané ako pozmeňujúce návrhy k rozpočtu v júli, teda 11. o 11. je termín uzavierky. Okrem toho sa dohodlo, vychádzajúce skúsenosti posledných rokov, že každý rozpočtový riadok e, bude v podstate zaznamenávať určité zniženia, určité škrty. Takže v podstate takto zrychlíka je to viac menej všetko. A slovo má pán Poč. Ďakujem za slovo. Bohužiaľ, pani Kalenbach nie je prítomná na diskusiu. A... Ale ďakujeme pani Alean za jej prácu. Pre všetkým, pokiaľ ide otázky, tie sa týkajú zdravotníctva a bezpečnosti potravín. Sú tu určité oblasti, ktoré v rámci nášho výboru veľmi nespomíname, pretože my ako výbor Envy samozrejme máme záujem na doplnení niektorých týchto bodov. Pani Kalenbach sa zamerala aj na dlhodobé predikcie z oblasti biodiverzity a súvislosť s klimatickými zmenami a financovanie Natúry 2000 e, sa pokladá za dostatočné pri rôznych projektoch tým, že sa využijú viaceré zdroje. A v podstate tu ale ide len o rok 2019 a nie o viadočný finančný rámec. A dôležité je, aby ako samostatný program v rámci VFR sa vyčlenil program, ktorý sa zameriava na otázky zdravotníctva. V tomto máme záujem o to, aby teda v tejto sfére, aby došlo k rastu na úrovni celej EÚ. Čiže potrebujeme ambicióznu zdravotnú politiku, ktorá sa potom prevtelí do príslušných ustanovení aj na úrovni jednotlivých členských štátov. Pani Kalembach súhlasí s pani Valean, pardon, v tom, že treba aj viac financí, aj ľudských zdrojov alokovať na to, aby sa mandát dal naplniť, aby sa vlastne mohli uskutočniť tie úlohy, ktoré sa očakávajú. Rád by som sa pripojil k pani Kadenbach s touto výzvou. Samozrejme, nikto nespochybňuje to, že agentúram treba vyčleniť patričné prostriedky a jednou z priorít rozpočtu 2009, a toto chcem počiarknúť, je práve aj práca agentúr, ako je EFSA, a tam má nakoniec ešte aj nejaké nové ďalšie úlohy, ktoré mi bola poverená. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Omar Dží má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať za váš návrh, ktorý vyjadruje eh, pripomienky našej skupiny a našej, našej výboru. Ja by som chcel ešte raz sa eh, pripomenúť a eh, poukázať na časový rozdiel medzi našimi aktivitami a dramatickosťou situácie, alebo na tú vzdialenosť medzi našimi návrhmi a dramatickosťou situácie. No ja chcem pripomenúť pre tých, ktorí nás počúvajú pár čísiel, ktoré sú skutočne alarmujúce. 100 živočišných druhov je ohrozených a, a mnohé sa vytrácajú nuša. Mnohé druhy sú ohrozené vyhnutím viac ako 50 korolových útesov za posledných 30 rokov bolo zničených mnohé živočišné druhy, obojživelníky, jaštery, pl- plazy, vtáky za 40 rokov ich stav poklesol o desiatky percent. Viac ako 20 tisíc, viac ako 100 tisíc, alebo viac ako 20 tisíc živočišných druhov je na červenej listine ohrozených druhov v roku 2017, ktoré bolo aktualizované. No a z tohto čísla viac ako 100 tisíc bolo vážne ohrozených, viac ako 11 tisíc je na pokraji vyhnutia. Počet afrických slonov eh, eh, výrazne poklesol, je to len pár tisíc v porovnaní s niekoľkými miliónmi eh, na začiatku minulého storočia. Za posledné tri generácie neustále klesajú počty Eh, živočišných druhov. No a vidíme skutočne prepad stavov eh, druhov zvierat. Podľa posledných štúdie, štúdií za posledných 15 rokov sa situácia dramaticky zhoršila. No a v roku 2050 touto rýchlosťou eh, nebudeme mať eh, žiadne vtaky, vtáky, kôrovce a, eh, a živočíchy, ryby na rybolov. To ohrozí eh, vývoj ľudstva. Je to tragická situácia, ktorá si od nás vyžaduje príslušné reakcie, reakcie aj rozpočtové. No a keď sa, keď sa pozeráme na symbolický program Európskej únie LIFE, to je jediný program Európskej únie na ochranu biodiverzity, tak eh, na rok 2019 je to len 0,15 rozpočtu. A ja myslím, že vzhľadom na tú eh, závažnosť situáciu táto, tieto rozpočtové prostriedky sú eh, nedostatočné. No a preto treba riadne zareagovať na toto ohrozenie celej civilizácie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Želá si ešte niekto z e, prítomných poslancov poslankyň vyjadriť sa? Ak nie, tak tu dáme slovo komisii. Pani Kotkauska. Nech sa páči, máte slovo. E, Predstaviteľko DGNV. Ďakujem veľmi pekne za to, že mi dávate priestor vyjadriť sa. Ešte, že poznačili sme všetky tie pripomienky, ktoré sa týkajú biodiverzity a aj v súvislosti s rozpočtom. A musím povedať, že rozpočtových prostriedkov je veľmi málo aj na túto veľmi dôležitú sféru. A veľmi skoro sa vynasnažím poskytnúť, poskytnúť vám aj písomnú odpoveď. A pokiaľ ide o implementáciu daného projektu, tak e, teraz je to už naplno rozbehnuté a už bolo podpísané, dohodnuté vlastne. Bolo to dohodnuté ešte v roku 2014-15, takže už teraz je to rozbehnuté a tešíme sa, že ten projekt prinesie výsledky. Toľko môžem k nemu povedať momentálne. Ďakujem. Za DJ Sanko, nech sa páči, pán Leclerc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Za DG Sante nemám veľmi, čo by som mohol doplniť. Súhlasíme s tým návrhom stanoviska. Chcel by som aj pripomenúť, že každá takáto agentúra predkladá komisii jednotný programový dokument, ktorý sa poukazuje na priority do nastávajúcich rokov a pokiaľ ide o toto, tak samozrejme e, je to všetko v súlade s prioritami, ako bolo stanovené. Ďakujem na záver DJ Klima, pán Holembik. Ďakujem za slovo a za naše generálne riaditeľstvo pre klimatické otázky. Naozaj, toto bol taký pionierský skutok, kde išlo z zefektívnenie aktivít, e, ktoré smerujú k riešeniu klimatických otázok. Podľa nás to celkom dobre funguje z hľadiska správneho nasmerovania investícií a pomáha nám to migrovať smerom k nízkouhlíkovej ekonomike, ktorú chceme dosiahnuť v roku 2015, pardon, do roku 2050. A dôležité v tomto sú nielen programy EU z hľadiska finančného, ale proste celkovo to programové zameranie. A aj z hľadiska e, plnenia v rámci viadočného finančného rámca sme viac e, menej celkom spokojní s tým, ako prebieha to plnenie. A predpokladáme, že do roku 2020 budeme mať e, za najvyšší rozpočet v rámci VFR. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne všetkým. A Predkladanie návrhov je teda termín predkladania, pokiaľ ide o stanovisko, aj pozmeňujúce návrhy. Celkovo 11. júl o 11.00. 30. augusta prebehne potom hlasovanie v rámci výboru Envy. A ďalej, teraz sme ukončili tento bod programu, ideme k nasledujúcemu. A potom urobíme čo? Pýta sa pani predsedajúca. Ďalší bod je správa pani Cabezon Ruiz, ale nie je prítomná. Takže pár minút si zrejme budeme musieť počkať. E, bolo mi povedané, že pani Cabezon Ruiz príde čoskoro, takže poprosím o chvíľku trpezlivosti. Hello, so uh, now we can resume. Takže môžeme pokračovať. Budeme sa zaobrať pozmaňovacími návrhmi k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckých technológií a zmene smernice 2011-24. lomeno Spravodajkyňou je pani Cabezon Ruiz. Máte slovo, nech sa páči. Mm. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. No, celkovo bolo pre pardon, takto opravím sa, 590 pozmeňujúcich návrhov a celkovo si myslím, že dôjde k určitým zmenám, tak v rýchlosti ich skomentujem, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že nejaké veľké zmeny z hľadiska vecného ale nenastávajú ale je možné, že e, sa nám podarí dosiahnuť konsenzus. A sú tu niektoré aspekty, ktoré môžu viesť k určitým názorovým rozdielom. Predovšetkým e, napríklad to, čo sa týka toho, čo sa týka medical devices, zdravotných nejakých zariadení. A Niekto je za to, aby to bolo plne dobrovoľné. My sme prišli s návrhom kompromisu, totiž ja ako spravodajkynia si myslím, že je dôležité, aby sme mohli začať e, pracovať na tomto aspekte. Asi bude lepšie, e, možno síce nie je to až také ambiciozne ako ten návrh komisie, ale to, čo nazývame medical devices, by e, mohlo proste byť posudzované z hľadiska určitej spoločne vytvorenej metodiky. Pokiaľ ide o e, rozdiely medzi politickými skupinami, tam je proste rozdiel v prístupe k tomu, ako uplatňovať dohody. Hej? Takže keď sa nedosiahne konsenzus na úrovni dvoch tretín, tak možno aspoň na úrovni tej jednoduchej väčšiny alebo kvalifikovanej väčšiny by sa mohol dosiahnuť nejaký konsenzus ale niekde predsa len predpokladáme určité ťažkosti, aj keď niekde budú aj také body, kde e, sú názory diametrálne odlišné a tam nepredpokladám dohodu. Čo je konfliktné napríklad e, e, je napríklad ten charakter obligatornosti v niektorých aspektoch to, čo navrhuje komisia a práve sa tu zo strany jednej politickej skupiny zvorazňuje, aby členský štát mohol navrhnúť v rámci svojho vnútroštátneho kontextu navrhnúť osobitné kritériá. Takže potom tento aspekt ešte nie je celkom uzavretý, aj keď sa používa teda ten anglický termín mandatory, čiže povinný. Ale cieľ e, návrhuje, aby sa zharmonizovali tieto vedecké kritéria, aby ten mandatórny princíp e, bol zohľadnený z hľadiska klinického predovšetkým. Práve v tomto ohľade treba zohľadniť aspekt subsidiarity. Ďalej článok 22, to je metodika, to je veľmi dôležité Opäť je to aspekt e, klinický, aj vedecký aspekt sa tu zohľadňuje a celkovo ide o to, aby členské štáty mali dostatok dôvery. A, a tu vidíme tiež dosť veľký rozdiel medzi politickými skupinami. Okrem toho, a ešte na záver chcem povedať k tomuto bodu, nevidíme veľké diskrepancie. ale pokiaľ ide o koordinačnú skupinu, národných agentúr. Tam to navrhuje komisia postupovať cestou vykonávacích aktov. A preto je potrebné, aby členské štáty mali vytvorené cestou svojej agentúry hodnotiace kritériá a tým pádom bude dostatok dôvery, aby členské štáty mohli tento princíp v praxi uplatňovať. Tu nepredpokladám nejaké vážne rozdiely v názoroch jednotlivých politických skupín. Takže v podstate môžeme hovoriť o týchto aspektoch. A ja samozrejme aspekt transparentnosti, je tiež veľmi dôležitý, ale sú tu aj niektoré vody, ktoré sú troška antagonistické, ale je ich málo. Teda veľké rozdiely medzi skupinami nie sú. Ďakujem. First one is... Slovo tieňovi spravodajcovi ako prvá pani Grostet. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela poďakovať pani Kabeson Ruiz, ktorá je našou spravodajkyňou za vynikajúcu spra- prácu a rovnako ďakujem za vynikajúcu spoluprácu, ktorú si radila naša práca. Bolo predložených e, e, viacero pozmeňujúcich návrhov, vysvetlili sme ich, ja sa budem sústrediť na postatu, čo sa týka stratégie, e, tak v niektorých veľkých členských krajinách, niektoré veľké členské krajiny na rade nechcú povinné hodnotenie zdravotníckých technológií, pomôcok a zariadení. Chápeme niektoré obavy, hlavne čo sa týka záverečnej kvality hodnotení, ale myslíme, že na to by sa dalo zareagovať z toho, aby sme konali prenáhlenie a zbytočne. A keď sa chceme, keď sa chceme vyhnúť duplikáciám, tak by sme mali zachovať um, charakter spoločných hodnotení. Rovnako skupina na koordináciu mala byť kolegiálna. Členské štáty by mali mať skutočne kontrolu a to vyjadrujeme v niektorých pozmeňujúcich návrhov. Návrhoch na druhej strane chceme upresniť pravidla článku 8, tak ako navrhuje naša sprav- spravodajkňa na to, aby sme uh, zaistili lepšiu precíznosť a na to, čo sa môže urobiť na národnej hodnote, aby sme zaistili právnu istotu. E, som si istá, že čo sa týka metodológie hodnotenia e, článku 22, to musí byť presnejšie. Ja som proti tomu, aby sme boli príliš preskriptívni v základných aktoch a to neumožní prispôsobiť túto metodológiu e, na vedeckému rozvoju. Viaceré pozmeňujúce návrhy uh, nevyhnutnosti transparentnosti a prístupu k údajom. Ja chápem tieto požiadavky, ale treba ich eh, vyvážiť v niektorých prípadoch eh, ochranou údajov, ktoré sú komerčne citlivé vo veľmi konkurenčnom prostredí. No a hlavne čo sa týka konzultácií pred uvedením do predaja uvediem dva, dva konkrétne prípady. Myslím, že je nevyhnutné, aby sme zohľadnili špecifika liekov a lekárskych zariadení tak, aby klinické testy nenahrádzali odporúčania a pravidla Európskej agentúry. No a našom prípade myslím, že spoločné eh, hodnotenie členských štátov treba eh, rešpektovať eh, zohľadňovať, ale treba tiež zohľadniť rôznorodé systémy zdravotníckej starostlivosti. Máme rôzne nástroje a hodnotenia by mali byť na dobrovoľnom základe a v každom prípade im nemali, nemali zase len vo výnimočných prípadoch. No a exkluzivita nástrojov, rozsah pôsobnosti a povinná neustála, neustála neustále kontroly. Myslím, že treba nájsť nejakú zlatú strednú cestu. Ďakujem spravodajkyni a teším sa na ďalšie diskusie. Ďakujem pekne, pán Piečik, nech sa páči. Piecha. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pani spravodajkyni. za predstavenie tohto návrhu. Chcel by som upozorniť, že vzhľadom na značný odpor niektorých členských štátov voči niektorým konkrétnym požiadavkám komisie. Musíme byť aj my trochu prúžnejší, viac než obvykle možno. Niekedy napríklad e, sa môže stať, že my ako parlament príjmeme veľmi ambiciózne plány, pričom rada ich neakceptuje alebo ich zamietne. To sa jednoducho môže stať v rámci oficiálnych štruktúr. alebo to jednoducho zanikne e, v byrokratickom rybníku. V mnohých krajinách e, fungujú agentúry, nielen štátne, ale aj súkromné, a tiež sa zaoberajú e, týmito lekárskymi technológiami, zdravotníckými technológiami. Máme tu problém v tom, že keď budeme postupovať e, veľmi tvrdo, e, napríklad pokiaľ je technologický e, pokrok, oblasť profilaxii, tak si to vyžiada je určité zhodnotenie e, v členských štátoch, e, v členských, totiž tu máme tú suverenosť v tejto oblasti, takže de facto všetko je hradené zo zdravotného poistenia, či už štátneho alebo súkromného. Problém je tu teda v tom, že nemusí byť e, vždy vhodné mať tu príliš e, pevné štandardy. No a pokiaľ ide o tieto prístroje, zariadenie, jednoduché, veľmi e, môžu byť veľmi jednoduché, niektoré môžu byť veľmi komplexné, tieto technológie veľmi základné, takže to si treba uvedomiť a okrem toho tu môže byť obrovský vývoj, napríklad v oblasti e, skúmania rakoviny a podobne. E, vývoj beží tak rýchlo momentálne, e, že naozaj e, aj keď budeme mať koordináciu medzi jednotlivými agentúrami, aj keď tam zabezpečíme spoluprácu, ešte stále môže vždy niečo nové vzniknúť a teda treba si dať e, pozor, e, že e, by sme nemali blokovať vývoj pomocou nejakých nariadení. To musíme naozaj si dať pozor. No a teraz transparentnosť. Koľko transparentnosti, koľko dôvernosti údajov Nechcem eh, teraz eh, pripomínať jednotlivé lieky alebo zdravotnícke technológie, to nemusím, ale vyvstáva tu tá problematická otázka patentov na európskej úrovni. Eh, tu celý tento problém, e, všetky tie postupy v prípade nových liekov, schvalovania, rezistentnosť antibiotík, všetky tieto témy, o ktorých sa diskutuje, s tým sú spojené obrovské náklady. A samozrejme e, je tu patentová ochrana. To všetko je spojené s určitou cenou. a zároveň chceme mať transparentnosť, otvorenosť eh, pri realizácii, takže ja predpokladám, že to bude naozaj zložité. Ja vidím veľmi skepticky celý tento eh, návrh, tento prístup. Samozrejme, je tu priestor, manevrovací priestor. Verím, že sa nám podarí nájsť kompromisy, ktoré budú prispôsobené tak, aby to naozaj parlament mohol prijať. Nebude to eh, možno také Eh, ambiciózne, ako sme dúfali na začiatku, ale treba myslieť aj na, rad. Ja si, na radu. Ja si myslím, že rada eh, bude chcieť k tomu veľa povedať. Jednotlivé členské eh, štáty a ich pozície musíme zohľadniť. Nevidím to teda úplne pozitívne. Ďakujem pekne, pani Meissner. Ďakujem, pani predsednička. Chcem poďakovať srdečne aj pani spravodajkyni. Mali sme už zasadnutie tieňových spravodajcov, bolo to veľmi príjemné, podrobné, to, čo sme ešte neurobili, nepovedali sme, nereferovali sme, čo sme urobili a čo ešte nie, to urobíme. Vo štútok sa opäť stretávajú tieňoví spravodajci, takže to intenzívna práca na intenzívnej téme. Veľa vecí sa už spomnelo, veľa členských štátov si to už nežali. Moja politická skupina v nemeckom parlamente mi povedala, my sme proti. A my uh, si myslíme, že je to proti subsidiarite, nechceme, aby ste sa tomu venovali. Ja si myslím, ja to osobne vidím osobne, mali by sme sa zaoberať tým, kde je kompetencia členských štátov, či by sme nemali hýbať. Na druhej strane máme tu naozaj voľný e, pohyb e, aj osôb, aj tovaru, aj služieb v Európe a preto sa treba snažiť o zjednotenie tam, kde to dáva zmysel, namiesto toho, aby sme mali 27-28 rôznych e, postupov schvalovania zabezpečiť naozaj len jednu. Preto si myslím, že je dobré, že tu tento návrh máme ale aj článok 8. Tu máme, potrebujeme flexibilitu pre členské štáty. Ja som pevne presvedčená o tom, že tento návrh e, by sme mali dotlačiť k dobrému e, koncu na trialógu. E, o to radšej budú s nami rokovať členské štáty, keď naozaj umožníme flexibilitu. Takže čo to znamená dobrovoľné, čo povinné. Musíme diskutovať o tom, čo to znamená. V prípade liekov by to naozaj mala byť povinnosť, ale Dobrovoľnosť by sme mali umožniť v prípade e, medicínskych produktov. Už to spovedala, povedala pani e, Gross, teda aj pán Piecha. E, v prípade týchto lekárskych zdravotníckých technológií produktov sme práve prijali jeden návrh, klinické hodnotenia a podobne. A musíme si dať pozor, aby sme to tu neregulovali dvojnásobne. Takže v prípade e, e, lekárskych produktov iba do 1% e, sa to robí, v prípade liekov vždy. Väčšinou teda členské štáty HTA vôbec nepoužívajú. Takže skutočne tu hrozí, že by tu bola zdvojená práca. Výmena je dôležitá, ale predsa len by mala byť v tejto oblasti na dobrovoľnej báze. A e, pre toto HT a pre toto hodnotenie nemáme dosť zdrojov na európskej úrovni. úrovni mali by sme sa preto sústrediť e, na to, aby sme to robili tam, kde je to dôležité a tam, kde e, to jednoducho nezvládnu jednotlivé členské štáty. Inde som za dobrovoľnosť, nepovinnosť. Čo považujem naozaj za dobré, je napríklad to, že úloha komisie sa v tomto prípade trošku obmedzuje nemá mať hlasovací právo, ale skôr koordinačnú úlohu. To všetci, myslím, vidíme podobne, pretože považujeme za dôležité, aby iní experti sa dostali k slovu. No a potom v prípade platformy zainteresovaných strán, um, ja to považujem za trošku nevyvážené. Bolo by dobré, keby sme práve mimovládne organizácie do toho zainteresovali, e, organizácie zastupujúce pacientov, no ale mimovládky, neviem, či ich tu naozaj potrebujeme, o tom treba diskutovať. A na druhej strane v prípade expertov e, musíme zaoberať sa tým, aby boli naozaj e, nezávislí, aby nezastupovali výrobcov a zabezpečiť tu naozaj e, presné vedomosti expertov, na druhej strane nezávislosť, to môže byť ťažko komplikované, aj keď pochádzajú z priemyslu alebo z výskumu prepojeného s priemyslom. Musíme jednoducho zabezpečiť, aby sme tu mali aj e, naozaj e, odbornosť. No a ďalší bod, ochrana údajov, citlivé údaje treba chrániť, aj údaje pacientov treba chrániť, o tom tiež musíme uvažovať, dôležitý aspekt. Ale celkovo musím povedať, že to, čo robíme, e, znie tak veľmi odborne, ale je to dôležitá vec pre ľudí v Európe. Mám dojem aj, že spolupracujeme veľmi dobre, takže myslím, že sa nám podarí nájsť dobré e, kompromisy e, Ide hlavne o to, či v prípade e, lekárskych produktov tu budeme mať povinnosť alebo dobrovoľnosť. E, ja som teda pozitívna, podarí sa nám, e, myslím, dospieť k dobrému výsledku. Čím budeme silní v našej spoločnej pozícii, o to silnejší budeme potom aj v rokovaniach s radou. Ďakujem za pozornosť. Now, uh, Mr. Teraz pán Líze. Ďakujem pekne. E, ďakujem aj Činevej e, spravodajkyni, aj e, spravodajkyni za EPP, pani Grostet. Chcem podporiť mnohé z toho, čo tu zaznelo aj spomenúť už precízne návrhy, ako tie kontroverzné body možno vyriešiť. Celkovo si myslím, že to je naozaj dôležitý návrh a ja samozrejme E, som viedol dialog s našimi národnými poslancami v Nemecku a e, dúfam, že odpor, ktorý e, vznikol v Nemecku, aj v iných členských štátoch, že sa bude koncentrovať na určité body, až tu nebudeme mať odpor celkovo voči návrhu, ale konštruktívne návrhy, ako prepísať, prispôsobiť tento návrh. Eh, musíme zabezpečiť hlavne eh, zdvojeniu práce, čo najviac treba teda robiť na európskej úrovni. Príliš málo sa v diskusii spomína článok 12 a následovné, teda dialog medzi Európskou agentúrou pre liečiva a o, o, orgánmi pre hodnotenie zdravotníckých technológií. Ak to dobre sformulujeme, možno zlepšíme, tak to budeme mať šancu, že priemysel budúcnosti sa bude sústrediť viac na produkty, ktoré budú predstavať naozaj terapeutickú pridanú hodnotu. Nebudeme mať tu priveľa investícií, ktoré napokon pacientom vôbec nepomôžu. Na to je tento dialog dôležitý. A už len preto e, e sa vlastne oplatí zaoberať týmto návrhom komisie. Ja som predostrel pozmeňovacie návrhy. Prvý komplex sa týka témy e, opt-out, dobrovoľnosti. Myslím, že v zásade to musíme urobiť povinným, aby sme tu nemali roztrieštenosť. Pre niekoho, kto investuje do eh, nejakého produktu, je najhoršie, keď najprv tu je európsky postup a potom 27 národných. Takže nejaká povinnosť tu musí byť zabezpečená, ale musíme umožniť aj eh, odôvodnenú možnosť vystúpiť z, tohto, z tejto povinnosti, ak nejaké terapeutické štandardy, ktoré majú členské štáty, E, vlastne sa nedajú včleniť do toho európskeho postupu. Ak je 5 rôznych štandardov, e, treba mať možnosť aj povedať, my používame iný štandard, preto e, vlastne tento postup na európskej úrovni pre nás nie je relevantný a pre takéto prípady tu treba zabezpečiť možnosť výnimiek, ale teda odôvodnená možnosť vyčleniť sa. No a návrh komisie hovorí o väčšine, eh, pani Kabecon Ruiz hovorí o dvojtretinovej väčšine. Myslím si, že túto diskusiu nemusíme vôbec viesť. V zmluve pre takéto prípady sa spomína kvalifikovaná väčšina, jednoduchý postup, tak ako to vždy robíme, to by sme mali jednoducho prevziať. Je to niečo medzi kvalifikovanou a dvojtretinovou väčšinou a je to overené ku komisii už toho bolo veľa povedané, k lekárskym produktom. Návrh komisie, myslím, e, nevedie k cieľu. zavádza tu postup e, kontroly a dôležité sú tu dve veci. V prípade medicínskych produktov sme e, zaviedli niečo pre vysokorizikové produkty, a tam potrebujeme dodatočnú bezpečnosť, ak sú tam určité pochybnosti, e, e, že sa treba pozrieť na to, či je to naozaj bezpečné. Tu nejde o bezpečnosť, tu ide o užitočnosť pre pacientov, to je niečo úplne odlišné. E, môžeme tu mať veľmi nebezpečný produkt, ktorý sa napríklad implantuje a má vedľajšie účinky pre pacienta, preto tu potrebujeme tento postup kontroly ale možno tu len nevystáva otázka o účinnosti. Nikto nespochybňuje účinnosť, alebo to e, neprináša nejaké náklady, lebo je to veľmi zriedkavá, zriedkavý produkt, ale môže tu vyvstať e, e, situácia, kedy tu vlastne nevyvstáva vôbec otázka bezpečnosti, ale vyvstávajú tu vysoké náklady a treba jednoducho odpovedať na otázku, či tieto náklady sú odôvodnené, či je tu naozaj užitok pre pacienta. A preto tieto dve veci e, nemôžeme miešať dokopy, preto tu e, je zavádzajúci návrh komisie a preto som ja e, urobil návrh, aby sme lekárske produkty vynechali z dôvodov, ktoré sme spomenuli. Členské štáty často hodnotenie zdravotníckých technológií nepoužívajú, pokiaľ ide o hodnotenie nákladov, ale aby sa to začalo používať keď to má teda e, zmysel na národnej úrovni, musíme zabezpečiť, aby tu nebo, nebolo nejaké roztrieštenie. Ak na národnej úrovni nie je hodnotenie zdravotníckých technológií, tak tu nemáme ani roztrieštenie, ale každý etabluje svoj národný postup, tak by malo byť možné pre tie členské štáty, ktoré majú národný postup, aby sa to dalo previesť do e, európskeho. Preto by som bol rád, keby sa kolegovia pozreli na tento návrh 5 no, členských štátov, pozrieme sa, čo robia e, v prípade lekárskych e, produktov. No, som otvorený kompromisom, ale potrebujeme v každom prípade iný prístup ako na komisii. A François to tiež povedala, potrebujeme vyvážený prístup, nie všetci dnu alebo von, ale na základe e, musím sa sústrediť na niektoré produkty a k tomu som predložil aj príslušné pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť? Ak nie, tak dostane slovo pani Ampelas z komisie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pani spravodajkníka Bezon Ruiz za ambicióznu prácu a Rovnako ďakujem za celkovú podporu návrhu komisie. Toto je, ako viete, dôležitý nástroj pre Európsku komisiu. nezačíname od nuly, ale vychádzame aj z rokov spolupráce, ktorá bola zrealizovaná v rámci spoločnej aktivity. Teraz rada by som sa vyjadrila k niektorým otázkam, ktoré zazneli v diskusii. Poprvé, rozsah pôsobnosti vidíme rôzne nás zory poslancov, aby som chcel vám povedať, že komisia vykonala veľmi rozsiahlu konzultáciu zúčastnených strán, no a vypočuli sme si zástupcov priemyslu, vyrábajúcich lekárske nástroje a pomocky a preto sme my vypočuli ich obavy a zohľadnili ich Sústredíme sa na obmedzený rozsah eh, zdravotníckých zariadení, na tie rizikové umožňujeme načasovanie, my zohľadňujeme aj špecifickú eh, cestu na trh a umožňujeme prístup phase in a to je možné sústrediť sa na eh, pár lekárskych zariadení. No a myslíme, že je potrebné udržať ich rozsahu nariadenia v súlade s odporúčaniami, ktoré sme dostali v rámci verejných eh, konzultácií, ale to bolo menej ambicioznejšie, ambiciozne ako v prípade lekárskych produktov. A, no a vidíme, že národné postupy pri HDA je oveľa lepšie vypracovaný pre lekárske produkty ako zariadenia. Takže preto máme obmedzený rozsah článku 5, ale tiež umožňujeme dobrovoľnú prácu pre lekárske zariadenia, čiže je to špecifická pridaná hodnota spolupráca podľa článku 19. Nerada by som povedal tiež pre slov o dobrovoľných a povinných aspektoch návrhu. No, signál z Rady EFSCO bol jasný, že musíme pokračovať v diskusiách o týchto veciach na technickej úrovni. Ja by som rada dodala, že zámer Európskej komisie, ktorý sa odporúča v článku 8, je optimalizovať nástroje, aby sme investovali do práce, ktorú robíme spoločne na úrovni EÚ a keď už do toho investujeme, tak sa musíme e, vyhnúť duplikáciám a musíme zaistiť, že spoločná práca sa bude využívať v rôznych členských štátoch, takže je to otázka optimalizácie zdrojov. Samozrejme súhlasím s pripomienkami pani Grostet, že to súvisí s procesom členských štátov, zaistenie kvality práce, Takže myslím, že všetky tieto aspekty sú samozrejme tiež mimoriadne dôležité. Myslíme, že spoločne môžeme zaistiť vysokú mieru záväzkov členských štátov a súčasne rešpektovať národné kompetencie pre radu a ceny a tak ďalej. No a čo sa týka transparentnosti, rado by som povedal, že komisia súhlasí, že transparentnosť a nezávislosť sú kľúčovými elementami návrhu sú to veľmi dôležité aspekty návrhu, avšak eh, musíme tiež uznať, že niektoré z údajov sú možno citlivé, takže treba zistiť eh, rovnováhu z hľadiska transparentnosti s eh, sledovaním údajov, ale čo najviac transparentnosti s týmito obmedzeniami. No a na záver rovnováha medzi usmerňovacím dokumentom vykonávacieho aktu a e, vlastným textom. Vieme, že treba ešte doplniť niečo do metodológie vlastného textu, hlavného textu. Treba opäť nájsť správnu rovnováhu a musíme si uvedomiť rôzne štatúty, keď chceme dať niečo do pracovného dokumentu implementačnej skupiny alebo do e, hlavného textu právnych aktov a tiež eh, treba uvedomiť, eh, že zapojenie národných štátov, národných expertov, to je tak v koordinačnej skupine, ako aj v komitologických výboroch, ktoré budú pracovať v rámci komitológie na implementácii textu. To je na teraz všetko. Ďakujem pekne. A teraz dostanem slovo pani spravodajkne, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne komisia aj tieňovým predstaviteľom Chcela by som ešte len e, povedať, že naozaj oceňujem všetky pripomienky, ktoré prišli. A samozrejme, že niektoré zmeny, ktoré sa navrhujú, môžu viesť k určitým ťažkostiam. A ide o to, do akej miery by potom bolo možné zabezpečiť udržateľnosť takýchto zdravotných systémov. Takže toto nie je len o to, aby sme mali viac Európy, ale dôležité je, aby existoval prístup k týmto zdravotným zariadeniam a k týmto zdravotným pomôckam. Určite to stojí za to venovať tomu pozornosť a úsilie aj zo strany členských štátov. Ide o to, aby na európskej úrovni pacienti mali k dispozícii tieto zariadenia na určitej kvalitnej, vysokej úrovni. A preto bude potrebné e, do systému vniesť určitú flexibilitu. Takže je veľmi pravdepodobné, že keď sa dostaneme na, do štádia trialógu, tak e, určite zo strany členských štátov prídu nejaké podnety. Ale dôležité je zabezpečiť prístup k týmto moderným zdravotným technológiám a ako už bolo povedané, chceme efektívnejšie využívať prostriedky, chceme sa vyhnúť duplicite a treba správne stanoviť aj priority pre výskum. Ide o to, aby sme mali, povedzme, porovnávacie kritéria rovnaké. A na záver mi dovolte ešte niečo k pojmu medical devices. Tie hodnotenia, ktoré existujú v rámci HTA, by sa mali teda uznávať e, jednotne a je taktiež e, potreba e, zabezpečiť nejakú evidenciu. A viem, že tu odoznel aj názor, že tu pracuje na viacerých návrhoch, ale ide o to taktiež, keď sa oprím o to, čo povedala pani Rostet, treba zdôrazniť záujem. Prvorady záujem je záujem pacienta a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť konsenzus a aby sme teraz zdôraznili to, čo je v záujme pacienta a aby sme mali konštruktívny prístup s cieľom dosiahnuť určitú rovnováhu. Ďakujem. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne. Rada by som ešte vám pripomenula, že vo výbore budeme hlasovať o 13. septembra na mimoriadnom zasadnutí v Štrasburgu a na plenárnom zasadnutí sa bude hlasovať na prvom zasadnutí v októbri. No a tým sme uzavrali e, tento bod a tiež náš program do 16.45, keď nás čaká hlasovanie. Takže dáme si prestávku 30 minút. Ehm, až pokiaľ nezačne hlasovanie.

Hello everyone. Dobrý deň vám všetkým želám. Všetci viete, že nás čaká len jedno hlasovanie, takže pýtam sa, či ideme hlasovať. Cítite sa na to? Dobre, je to elektronické hlasovanie, takže prosím, vložte svoje hlasovacie karty do hlasovacieho zariadenia. Budeme hlasovať o predbežnej dohode podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Jedno hlasovanie elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. tak započítame váš hlas, e, pani Melior. Hlasovanie ukončené a bolo to schválené veľkou väčšinou. Gratulujeme pán Bas, Bas Eichhout. No a tým sme sa dostali nakoniec nášho dnešného e, programu. Uvidíme sa zajtra na zasadnutí koordinátorov a o 10.00 pokračuje zasadnutie. Zajtra po obede príde minister z Rakúska, Takže prosím, zúčastnite sa v hojnom počte. Ďakujeme pekne.